Vážení členovia, pani poslankyne, pani poslanci. Rád by som teda pokračoval v našom sadnutí. Tí dva najdôležitejší tu sú. Je tu koordinátorka aj kontaktná osoba Máme teraz na pláne výmenu názorov s Markom Šprengerom. Bohužiaľ tu nemáme teraz toľko poslancov, ale je tu náš host, pán Šprenger, riaditeľ Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Už tu nejakí vaši kolegovia boli. Takže sme informovaní o stave diskusie, pretože agentúry sú pre nás veľmi dôležité, pretože tá legislatíva, ktorú tu my príjmame, tak e, tu vy pomáhate realizovať. Preto teraz si chceme od vás vypočuť, ako to vyzerá, čo plánujete. No a po vašej prezentácii potom bude kolo otázok a odpovedí. Takže Pán Šprenger, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem. Chcel by som vám e, vás informovať stručne o našich hlavných činnostiach za posledný rok a na, o našich plánoch na budúci rok a takisto aj ďalej do budúcnosti. Takže pokiaľ ide o mm, činnosti ECDC e v priebehu minulého roka, keď som s vami minulý rok hovoril, tak som sa zmienil o štyroch hlavných prioritách e, na nasledujúci rok. Jednak osýpky, e, riešenie osýpok, posilnenie kapacít laboratórií, spolupráca s veľkými laboratóriami a nerovnosť v oblasti poskytovania zdravotníckých služieb. Toto budú naše priority aj na ďalších rok. My sme spolupracovali v rámci prístupového procesu s Chorvátskom a budeme pokračovať s Islandom, Čiernou horou a so Srbskom. V oblasti osýpok naďalej sa vyskytujú e, prípady tejto e, choroby v e, Európskej únii, napríklad v Liverpoole. Tam bola v podstate od 80. rokov najhoršia epidémia osýpok. Asi 40 detí bolo hospitalizovaných v Európskej únii na druhej strane v Európskej únii počet výskytu osýpok poklesol 30 tisíc prípadov osýpok a to bol minulý rok, tento rok len asi 5 tisíc. Samozrejme 5 tisíc prípadov eh, je aj to samé o sebe eh, priveľa a chceli by sme mať nulový eh, výskyt, ale v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sme teda ten výskyt nemali taký veľký. Od roku 2000 vidíte, že e, ten trend je narastajúci to, že sa tento rok nevyskytlo toľko e, prípadov, neznamená, že sa nevyskytne viac prípadov na budúci rok. A tým sa dostávame k tým prioritám, e, ktoré máme pred sebou. Pokiaľ chceme eliminovať osýpky v Európskej únii, musíme e, zabezpečiť 95-percentnú vakcináciu vo všetkých krajinách. Krajiny, ktoré potrebujú Ehm, vysokú mieru očkovania sa stále potýkajú s pomerne ehm, častým výskytom ehm, osýpok. Vakcíny proti osýpkam vyvážame aj do Spojených štátov. Toto súvisí aj s rovnosťou pri poskytovaní zdravotníckých služieb niektoré časti o, populácie sú nedostatočne pokryté, napríklad e, rómske obyvateľstvo a iné znevýhodnené e, časti obyvateľstva. Pokrytie vakcináciou je v týchto prípadoch pomerne e, veľmi nízke a preto dochádza pomerne často k výskytu osýpok práve v týchto častiach populácia. Preto na toto kladieme dôraz. Minulý mesiaca v Dubline konalo veľmi dobré stretnutie expertov členských štátov zamerané práve na problematiku rómskeho obyvateľstva a ďalšie kočovné e, komunity. Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie a dospeli sme k desiatim praktickým odporúčaniam pre krajiny, ktoré chcú zvýšiť mieru pokrytia vakcináciou týchto zraniteľných skupín a celkovej populácie. Tieto návrhy sme predložili, predložíme na budúci týždeň na, na zasadnutí o imunizácii detí e, e, v Európskej únie e, členským štátom a Európskej únii Ďalej eh, vás chcem informovať o tom, aké praktické pokroky sme urobili vo využívaní laboratórnych techník. Ide najmä o výskyt eh, salmonely v niekoľkých krajinách zároveň súvisiaci s potravinami, s konzumáciou potravín. Eh, vychádzame z prístupu na základe hodnotenia rizík. Ešte zaujímavejšie je, že koordinujeme používanie moderných laboratórnych testovacích techník eh, týkajúcich sa salmonely v rámci zdravotníckého systému a potravinového reťazca. Toto prebieha eh, v niektorých členských štátoch, eh, kde prišlo k výskytu salmonely Máme vynikajúcu spoluprácu s EFSA a z toho pramení môj e, optimizmus, e, pokiaľ ide o rýchlu identifikáciu zdrojov budúcich prípadov salmonely e, v rámci našej práce. Tento rok sme sa snažili aj reagovať na neočakávané udalosti. Minulý mesiac sa potvrdil takisto aj výskyt nového typu e, koronavírusu, podobného vírusu, ktorý patrí do e, rodiny vírusov SARS. Ja som práve čítal knihu e, Petra Piota o jeho boji proti ebole v dobe, keď sa to stalo. ECDC má tým expertov, ktorí pracovali v priebehu víkendu, aby e, dokončili e, rýchle hodnotenie rizika. Súčasne odborné laboratória v Holandsku, v Spojenom kráľovstve a v Nemecké s pomocou ECDC a DGRTD financovali projekt, rýchlo vyvinuli špecifické testy pre nový vírus. Experti Európskej únie a experti členských štátov spolupracovali na tejto otázke a nedochádzalo k žiadnej duplikácii. O 9. v nedeľu e, komisia hm, publikovala e, rýchle hodnotenie rizika ECDC v rámci systému rýchleho varovania Európskej únie a to spoločne s informáciami o nových testoch. Nasledujúci pondelok e, sme informovali e, médiá a dodali sme im najaktuálnejšie informácie o e, stave vecí. Pri čelení spoločným hrozbám by sme mali spolupracovať a robiť mm, ten vedecký výskum len raz a nie 27 krát za každý členský štát. Takýto prístup takisto znamená, že členské štáty a komisie e, budú mať pevný základ, na ktorom môžu koordinovať e, svoju reakciu na rizika e, v rámci výboru pre bezpečnosť zdravia. A teraz by som chcel ešte venovať e, určitý čas e, našim plánom, plánom na e, rok 2013 a ďalej. V roku 2013 chcem upozorniť na niekoľko dôležitých udalostí. E, jednak e, budúci rok e, budeme implementovať novú posilnenú politiku o vedeckej nezávislosti. Tým sa aktualizuje a rozširuje práca, ktorú sme vykonali na poli prevencie konfliktu záujmov. Okrem toho budeme vykonávať nezávislú externú nezávislé externé hodnotenie v roku 2013 na to sme už najali hodnotiteľov a e, začne sa takisto tento rok e, proces zberu údajov. E, v roku 2013 by sme mali vypracovať záverečnú správu. Okrem toho máme takisto strategický, strategický viadročný program na, rok, na roky 2014 a 2020. Prípravné práce už začali. Minulý mesiac v Štokholme sme mali spoločné zasadnutie riadiaceho výboru a tam sa stretli experti z členských štátov. Počas eh, diskusí s kolegami z jednotlivých krajín eh, som eh, zistil, že mm, očakávajú, že naša práca v ECDC bude naďalej pokračovať. Samozrejme, musíme sa snažiť naučiť viac e, pri využití menšieho objemu e, zdrojov. Viem, že rozpočty na sektor zdravotníctva v celej Európskej únie, únii sa budú naďalej e, ocitať pod silným tlakom. A Napriek tomu však verím, že si nájdeme spôsob, ako postupovať dopredu. Prvá zmena je, že predložíme naše údaje o sledovaní infekčných chorôb, vypracujeme správu. Chcel by som, aby v budúcnosti tieto informácie boli skôr publikované na smartfónoch a ďalších prostriedkoch, ktoré používame do roku 2020 môžeme očakávať dramatický rozvoj nových technológií, pokiaľ ide o laboratória, pokiaľ ide o e, sledovanie ľudských patogénov a e, Očakáva sa od ECDC, že bude koordinovať používanie týchto nových technológií pre účely ochrany verejného zdravia a to efektívnym spôsobom. Ak budem mať to šťastie, že budem mať možnosť prehovoriť k vám v tomto výbore v roku 2020. Budem hovoriť takisto aj o mm, prevencii HIV a tak ďalej. Dúfam, že ECDC bude naďalej spolupracovať s členskými štátmi a s komisiou na riešení aktuálnych problémov a na e, rýchlych reakciách e, na neočakávané hrozby. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vaše otázky. Ďakujem vám pán Springer za, pán Springrom za túto prezentáciu. A teraz by som chcel dať slovo e, pani Jana Kudakis, ktorá je našou kontaktnou osobou pre spoluprácu s ECDC. Uh, Ďakujem pán Sprenger za veľmi zaujímavú prezentáciu plnú zaujímavých informácií. Bohužiaľ nemáme tu viac poslancov, je to škoda. Ja som známa svojou agresívnou, svojim agresívnym postojom, tak povediac, voči rôznym e, agentúram, ale e, v tomto prípade vám chcem prejaviť svoju podporu. Je to veľmi e, užitočná práca, ktorá je v prospech členských štátov Európskej únie a preto som rada, že som takýmto kontaktným bodom, kontaktnou osobou pre spoluprácu s vašou organizáciou Chcem teda naďalej udržiavať kontakt s Markom a jeho tímom. Počas roka sme sa stretli niekoľkokrát a teraz e, a pomerne dlho trvalo, kým sme vybrali našich zástupcov, teraz ich už máme a s týmito zástupcami teda sa budú konať e, pravidelné stretnutia, kým sa bude oficiálne konať e, stretnutie riadiacej rady a máme naplánovaných teda niekoľko takýchto stretnutí, je pre mňa potešujúce najmä to, že ECDC sa snaží znížiť náklady v dvoch oblastiach, ako som si povšimla, jednak e, rozpočet na dohľad nad chorobami v roku 2013 o 13 e, a to zavedením nových metód, to je veľmi dobré, a samozrejme e, takisto náklady na misie a stretnutia 60 tisíc eur je to úspora, to takisto vítam. Ďalšia oblasť, ktorá je dôležitá, je to, čo nám ECDC e môže ponúknuť pri takých príležitostiach ako e, olympijské hry e, v Londýne a Euro 2012. To sú udalosti, kde sa môžu choroby šíriť veľmi jednoducho, veľmi rýchlo, lebo tam nastáva veľký presun ľudí a ECDC e, pri týchto príležitostiach produkovalo e, každodenne e, správy o situácii a boli schopní tieto informácie poskytnúť členským štátom tak, aby mohli sledovať akékoľvek prípadné nebezpečia výskytu chorôb. Jedným z problémov minulý rok, okrem riadiacej rady, bola reorganizácia a otázky personálne. Tam nastalo alebo vyvstalo niekoľko um, otázok. Vždy, keď sa reorganizuje um, personálna stránka, sú ľudia, ktorí sú spokojní a ktorí nie sú spokojní. Hlavný problém e, bol v tom, že e, v prípade niektorých ľudí ten systém asi nesplnil očakávania, reorganizácia však určite viedla k tomu, že tá organizácia je lepšia. Parlament bohužiaľ neprispel veľa k tomuto procesu, mali sme možno mať aktívnejší postoj, možno by niektorí poslanci mohli ehm, prispieť svojimi názormi na to, čo očakávajú od ECDC. Eh, e Jednou z otázok, o ktorých sme diskutovali s predsedom, a to z môjho hľadiska ako kontaktnej osoby a z hľadiska iných ľudí, z iných agentúr, E, je, že je niekoľko oblastí, ktorých potrebujeme mať akési spoločné štandardy, ak máme spolupracovať, aby sme mali, ak chceme dospieť e, k rovnakým hodnotám a výsledkom. Takže v tomto prípade je potrebná aj určitá koordinácia, tak aby sme mohli prediskutovať vzájomne to, čo robíme a informovať sa o tom navzájom e, Teším sa na ďalšiu návštevu Štokholmu a na to, že sa budem môcť porozprávať s pracovníkmi CDC a aj na to, že stretnem ešte ďalších ľudí, aby som si rozšíril spektrum ľudí, s ktorými e, sa poznám a spolupracujem. To je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. E, ja som takisto sklamaná ako e, kolegyňa Mame e, Kudákis, že tu nie sú kolegovia, e, všetci kolegovia. Som v každom prípade veľmi rada, že som si mohla vypočuť informácie o osýpkach. Len sa chcem spýtať, aký je trend, pokiaľ ide o osýpky. Hovorili ste o výskyte v Liverpoole. Konkrétne čísla, ak by ste nám mohli uviezť, to znamená, je tá tendencia narastajúca, alebo e, klesajúca a ako si počínajú členské štáty, pokiaľ ide vôbec o pochopenie významu a dôležitosti očkovania. Druhá otázka sa týka zraniteľných komunít a ľudí, e, ktorí, u ktorých je tá pravdepodobnosť, že sa e, k ním ten, to verejné zdravotníctvo dostane, je povedzme menšia. To znamená ľudia, ktorí... E, a zároveň sa to týka aj ľudí, ktorí cestujú do exotických krajín, napríklad do Afriky a podobne, a prinášajú späť do Európy veľmi závažné tropické choroby, ktoré sme tu predtým nemali. Vyskytli sa v Holandsku a napríklad aj v Spojených štátoch takéto prípady. Otázka teda je, či sa zameriavame aj na takýchto cestovateľov, ktorí e, cestujú do exotických destinácií a takisto aj migrantov, ktorí napríklad sa vracajú z Európy do svojich e, krajín pôvodu a potom opäť do Európy. Ehm, cestovatelia e, sú istým spôsobom tiež zraniteľní, možno nie finančne, lebo si môžu dovoliť cestovať, teda majú na to peniaze, ale môžu teda byť e, nositeľmi nákazy a obeťami nákazy. No a okrem toho kontexte finančnej krízy hovoríme teda o e, nerovnosti v prístupe ku zdravotnej starostlivosti. Hovoríme o tom, že v Grécku e, hrozí kolaps zdravotníctva. Čo teda e, spôsobuje ekonomická kríza, pokiaľ ide o schopnosť jednotlivých krajín reagovať na takéto zdravotnícke riziká? Ďakujem pekne. Teraz by som teda poprosil pána Šprengera, aby reagoval na otázky, ktoré vznesli kolegyne. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne. V prvom rade by som sa chcel veľmi pekne poďakovať pani Jana Kurakis za naozaj milé vyjadrenia na našu adresu. A ja sa teda tiež teším na ďalšie možnosti výmeny názorov medzi vami a našou agentúrou. Ďakujem pekne aj pani McEvan za ňou položené otázky. Pokiaľ ide o osýpky, to je choroba takého tornádového typu šíri sa Európou a pred pár rokmi sme videli, že napríklad v Rumunsku došlo k výskytu tejto choroby. O rok neskôr sa to vyskytlo v ďalšej krajine, vo Francúzsku. A relatívne nedávno na severe Anglicka tiež táto choroba vypukla. Samozrejme, že to závisí od počtu osôb, ktoré nie sú zaočkované. Teda to sú ľudia, ktorí e, sa môžu nakaziť. A je to ďalej choroba, ktorá je vystavená také určitej fluktuácii. Čiže vidíte, že v takých štvoročných cykloch dochádza k e, takým vlnám vypuknutia tejto choroby. Tento rok je to v menšej miere ako minulý rok. Nie je to, pretože by sme boli my odvedli dobrú prácu ako ECDC. Je to preto, lebo ten vírus sa šíri iným spôsobom. Takže nejde ani o nejaké obrovské úspechy vo vakcinácii. Je dôležité teda, aby sa k tomu očkovaniu pristupovalo a ja nie som optimista v tejto súvislosti. Je tu viacero oponentov očkovaní, ktorí šíria také chýry o tom, že tie očkovacie látky nie sú bezpečné. A ja si myslím, že toto je obrovská hrozba Samozrejme, že to má nejaké osobitné komunity. Ja mám viacero príkladov, napríklad z Nemecka. Rudolf Steiner, škola Rudolfa Steinera, kde dochádza ku koncentrácii osôb, ktoré nie sú zaočkované a tam teda dochádza k výskytu tejto choroby. Rómske etnikum, toto je veľmi osobitná komunita, ja som sa veľmi potešil, že ma Rumunsko a Bulharsko pozvali. Ja som sa stretol s zastupcami rómskej populácie. Samozrejme, že ide o veľmi rôznorodú skupinu. Ale naozaj na mňa urobil obrovský dojem taká iniciatíva v Bulharsku. Ide o iniciatívu tzv. mediátorov, teda sú tu v rómskej komunite určité osoby, ktoré šíria osvetu o otázkach zdravia. A tiež ma veľmi potešilo, že viacerí z týchto e, zástupcov e, rómskej populácie e, sa neskôr stali lekármi. Takže mm, toto je veľmi dôležité hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto komunite. Pretože ja vidím, že Rómovia nemajú nič proti očkovania, ale problém je v tom, že nemajú prístup k informáciám, a že e, sa s nimi nekomunikuje im náležitým spôsobom. Pokiaľ ide o vašu otázku, ktorá sa týkala tých exotických chorôb, ktoré sa k nám, tak povedať, dovážajú, dovážajú z iných krajín, toto je veľmi dôležitá otázka. A v nedávnej dobe sa napríklad v Británii objavili prípady, objavil sa prípad um, prípad hemoratickej horúčky, ktorú si niekto priniesol z dovolenky. A úrady vo Veľkej Británii situáciu zvládli a bolo tu veľmi dobré napojenie aj na iné krajiny. Snažili sme sa takýmto spôsobom vystopovať, aké osoby sa môžu nakaziť Väčšinou, keď sa nakazíte niekde v eh, zahraničí, v nejakej fyzickej krajine, tak väčšinou tú chorobu nešírite, ale aj toto kontrolujeme a sú tu aj protokoly v ECDC v tom zmysle, že ak eh, je tu napríklad nejaký mm, človek, eh, ktorý cestuje lietadlom a objaví sa u neho nejaká choroba, tak potom môžeme mať prístup k zoznamom cestujúcich a takýmto spôsobom, takýmto spôsobom veci kontrolovať. Potom Legionella, toto je choroba, ktorá nie je síce exotická, ale má veľmi veľkú úmrtnosť, vysokú úmrtnosť a aj tam máme veľmi dobrý systém vystopovateľnosti. E, napríklad e, riešime hotely, v ktorých sa mohli osoby nákaziť a tak ďalej. No a pokiaľ je otázku týkajúcu sa finančnej krízy, mňa to naplňa veľkými obavami tie dopady, ktoré finančná kríza má pretože v prvom rade vieme, že nezamestnanosť narastie, bude čoraz viac nezamestnaných, čiže dôjde k navýšeniu eh, marginalizovaných, zraniteľných eh, zložiek populácie, eh, alkoholizmus bude narastať a tak ďalej. A samozrejme, že tu sú rizika spojené napríklad s tuberkulózou alebo nakazaním HIV. A znepokojuje ma to, že zároveň dochádza k zvýšeniu počtu týchto osôb, zraniteľnej populácie a zároveň je tu čoraz menej rozpočtových prostriedkov práve na účely poskytovania tej základnej, najzákladnejšej zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ je o tuberkulózu, tu je potrebné zvládať. A v Grécku sme videli a momentálne, alebo sme svedkami eh, výskytu, väčšieho výskytu nákaz HIV pretože sa čoraz viac používajú omamné látky intravenozným spôsobom. A keď nemáte dostatok peňazí na terapie náhrady opiátov, keď nemáte peniaze na programy výmeny ihiel, tak sa situácia bude ešte zhoršovať. A tá katastrofa možno i nastane zajtra, ani pozajtra, ale do roku k nej dojde. A k tomu práve teraz dochádza na, v Atenách a je to naozaj veľmi, veľmi dôležitá vec e, ľudí upovedomiť o tom, že je potrebné konať naozaj naliehavo a sprístupniť e, príslušné rozpočtové prostriedky na takéto programy. Ďalšia vec. Nemocnice. Vieme, že antimikrobiálna rezistencia narastá a tiež vieme, že cezhranične dochádza k pohybu pacientov. A pri takomto presune z krajiny do krajiny je veľmi dôležité pacientov kontrolovať, či napríklad nemajú nejaké rezistentné baktérie, ale ako nemocnica nemáte peniaze, nemôžete toto kontrolovať a potom naozaj môže dôjsť k veľkému navýšeniu rezistencie. Ja som spomenul tuberkulózu. Znepokojuje nás rezistencia na rôzne lieky, ktorú, e, ktorá vzniká v prípade tuberkulózy. A e, pokiaľ ide o e, možnosť zistiť, aký typ tuberkulózy sa u daného pacienta vyvinul. Ak toto nezistíte, tak nebudete schopní mu predpísať náležitú liečbu. Neviem, či si to uvedomujete, ale pokiaľ ide o úspešnosť liešenia takejto rezistentnej tuberkulózy, e, tak e, tam naozaj je tá umrtnosť veľmi, veľmi vysoká. E, takže finančné dopady, respektíve dopady a finančné krízy na zdravie podľa mňa sú úplne evidentné a naozaj ma veľmi znepokojujú. Ďakujeme pekne, pán Šprenger. Ďakujeme za tieto informácie. Nie je to poprvýkrát, čo vo výbore diskutujeme o tejto téme a o téme toho, aký vplyv má finančná kríza na verejné zdravotníctvo v EÚ a čo sa dá robiť, pokiaľ ide o financovanie, pokiaľ ide o fungovanie tých systémov, pokiaľ ide o rezistenciu voči antibiotikám keď e, napríklad máme nejakého pacienta, ktorý príde k lekárovi alebo do nemocnice, pokiaľ si nezaplatí tentoto skenovanie, e, tak e, ani tie najlepšie programy nepomôžu, keď to nebude financované, keď to financovanie nebude garantované. Môžeme o tom hovoriť, koľko chceme, ale je potrebné, aby sa to pretávilo do financovania, do systémov poistenia, lebo je to naozaj obrovský problém ktorý nadobúda na rozmeroch. Vidím, že prišli ešte aj nejakí ďalší kolegovia. Hlási sa prosím niekto o slovo. Ak nie, tak si dovolím položiť nejaké otázky ja. Moja štandardná otázka. Čo robí vaša agentúra, pokiaľ ide o konflikt záujmov? Čo ste v tejto oblasti urobili, lebo no, táto téma je predmetom diskusí veľmi často. Samozrejme, že chcem, aby tam boli tí najkvalitnejší odborníci v takejto agentúri. O toto nám za každým ide. Ale zároveň od nich požadujeme na čo najväčšiu mieru transparentnosti a nezávislosti. No a experti niekedy odmietajú napríklad medializáciu, pretože je tu napríklad nejaké možné napojenie na priemysel alebo na univerzitné prostredie. Takže čo by vaša agentúra v tejto oblasti? To by ma veľmi zaujímalo. Nech sa páči. Yes, I'm, I'm, I'm very pleased that, uh, the... Ďakujem. Som veľmi rád, že venujete pozornosť takýmto dôležitým témam. Samozrejme, že máme kontakty s mnohými expertami. Ak by sme, ak začneme vlastne našimi pracovníkmi, a tak tam preverujeme ich záujmy, či je tam konflikt záujmov a my by sme chceli, aby sa vytvoril nejaký spoločný prístup pre túto vec. Vychádzajúc z mojej skúseností, si myslím, že sa pracuje na tomto cieli pred dvomi rokmi dvor auditorov uskutočnil tlačovú konferenciu, ktorá sa zaoberala konfliktom záujmom. Pevne verím, sa podarí dosiahnuť zhodu o tom, ako k tomu pristupovať, ale bez e, tejto zhody sa zaoberáme touto vecou pre tých pracovníkov, ktorí sa zaoberajú témou chrípky, tak ja som tam zverejnil informácie o ich záujmoch. Preverovali sme ľudí v jednotlivých paneloch. Samozrejme, môže sa to stať. Expert nie je v konflikte záujmov, a ak začne pracovať u nového zamestnávateľa, ktorý môže byť farmaceutický koncern a môže nastať takáto situácia, takže my sa zaoberáme intenzívne touto témou. Máme u nás compliance officera a budúci mesiac riadiaca rada schváli našu stratégiu v tejto oblasti a pevne verím, že bude taký všeobecný prístup, kde parlament poskytne usmernenie. E Ak nás navštívite, veľmi rád vám ukážem detailne, detaily ohľadne týchto vecí, ako ich riešime. Uh, Ďakujem pekne. Teraz tu vítam aj komisiu a chcel by som dať slovo zástupcom komisie, ak majú záujem. Nech sa páči. Thank you very much. just like... Ďakujem pekne. Dovolte by som sa vyjadril k tým témam, ktoré boli načrtnuté počas diskusie. Začal by som témou vakcinácie. Myslím si, že to je veľmi komplexná téma. Chcel by som naznačiť, že komisia spolupracovala s maďarským predsedníctvom a vypracovali závery ktoré, rady, ktoré sa týkajú očkovania detí a vyplývajúc z toho konferencia, e, komisia zorganizuje konferenciu budúci týždeň. To sú, budeme sa zobrať možnosťami iniciatív na európskej úrovni. Ide o to, aby členské štáty vykonávali celoplošnejšie očkovania. Tu ide aj o tú urgentnú situáciu, ktorá sa týka e, vypuknutia osýpok. Druhý bod sa týka Odporúčania rady, ktoré sa opiera o príslušný článok zmluvy, tu ide o to, že ako majú reagovať členské štáty, keď sa dosiahla určitá práva hodnota e, sezónnych e, prípadov chrípky. No a my veríme, že budeme môcť do konca tohoto roku prezentovať Rade a parlamentu správu o tejto oblasti a potom z hodnotenia uvidíme, či členské štáty implementovali jednotlivé odporúčania. Máme zatiaľ informáciu, že to, tá implementácia je taká, tak povediac, zmiešaná. Tretia vec, ktorá sa týka pandémie a prípadného očkovania po tej pandémii v roku 2009. Rada požiadala komisiu, aby sa pripravil mechanizmus pre spoločné obstarávanie vakcín namiesto toho, aby každý štát si to obstarával osobitne, alebo ak to chce farmaceutický priemysel, tak tá predstava bola, že tu bude e, skupina členských štátov, ktorí budú vlastne, e, bude tu teraz počin nákup týchto vakcín. No a, e, teraz sa schválila správa pána Párňova na vašom výbore a toto je veľmi dôležité v rámci E, tých dokumentov, ktorý pracovala komisia ohľadne vážnych e, zdravotných cezhraničných ohrození, takže tu ide o to, že je tu možnosť pre členské štáty, ak majú záujem, aby spoločne e, obstarávali takéto vakcíny pre pandémiu. Toto vyplýva z iniciatívy pre cezhraničné ohrozenia zdravia. Je možné obstarávať takto aj ďalšie opatrenia, nielen e, tieto vakcíny pre pandémiu, takže my dúfame, že v budúcnosti sa to rozšíri viaceré zdravotnícke výrobky. Isté viete, že váš výbor teraz schválil tú správu, pôjde to na plenárku. Aj na rade sa dosiahol pokrok v rámci diskusie o tom návrhu, to znamená, že tu sa posilní prepojenie medzi hodnotím rizika, ktoré vykonáva ECDC a riadením rizika, ktoré vykonávajú členské štáty. A takto sa vytvorí systém, ktorý bude nielen pokrývať e, nakazlivé choroby, ale aj ďalšie rizika. Ďakujem pekne. Yeah. Ďakujem pekne. Pán Springer, chcete ešte niečo dodať? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Spolupráca medzi komisiou a ECDC je skutočne produktívna v týchto oblastiach Včera som sa zúčastnil konferencia, ktorá sa týkala očkovania proti chrípke, kde sa zúčastnil viacero zástupcov priemyselného odvetvia. No a ja som jasne povedal, že je tu odporúčanie rady, ktoré hovorí, že by sa mali očkovať rizikové skupiny, na druhej strane je veľmi dôležité, aby samotné priemyselné odvetvie prevzalo svoju mieru zodpovednosti, aby e, vypracovali efektívne vakcíny. Čo sa týka týchto očkovacích látok, sú tu určité štúdie, ktoré vypracoval ECDC, že je tu možnosť na zlepšenie. Takže toto je tiež veľmi dôležité, aby sme naznačili, že oni majú tiež istú mieru zodpovednosti. Neviem, či tu môžem vyjadriť môj názor na tú iniciatívu o cezhraničných e, ohrozeniach zdravia. To je to, čím ste sa by zaoberali včera. Ale ja by som chcel povedať, že skutočne som bol veľmi rád z nášho hľadiska. E, ma potešili tie výsledky vašej diskusie včera. Áno, myslím si, že včera sa podaril dosiahnuť dobrý kompromis a že mnohí boli ochotní pri tej správe párňa dosiahnuť kompromisy. a som pevne presvedčený, že v tomto, v tejto oblasti politiky, kde ide o verejné zdravie, kde máme diskusiu o Európe, je iste dobré, ako, že kolegyňa vlastne skonštatovala, že eh, je dobré, že existuje takáto agentúra, je to možné podporiť európsku pridanú hodnotu. Európska únia má 500, 500 miliónov obyvateľov a zdravie má každý iba jedno. ak sa podarí zdravie lepšie chrániť, tým, že budeme môcť pracovať cezhranične a že takto bude môcť pôsobiť aj vaša agentúra, ktorá nás bude podporať, myslím si, že je možné ešte posilniť tú pridanú hodnotu. Samozrejme na tom pracujeme každý deň. Vy kontrolujete prácu ďalšie, vy ste zodpovední za agentúru v Štokholme. My sme radi, keď nám poskytujete spätnú väzbu. Samozrejme, niekde budem musieť to ešte doladiť. Vy ste nezávislí, aby som bol niekedy rád, keby agentúry viacej komunikovali. Agentúry sú nezávislé, to skutočne musím zdôrazniť na tomto mieste. Myslím, že už sa nikto nehlási o slovo, som nikoho ani k tomu nevyprovokoval, preto sa chcem poďakovať tým, ktorí dnes boli prítomné zasadanie nášho výboru. Tí, ktorí neboli prítomní, tak prejdeme sa na stretnutie koordinátorov a budeme sa zabrať tým, ako v budúcnosti sa budú, bude pristupovať k takýmto diskusiám. Nechcem kritizovať tých, ktorí boli prítomní, ale skôr tých, ktorí neboli prítomní. Myslím si, že tí dnes skutočne o niečo prišli. Ďakujem pekne, pán Šprnge, veľa úspechov ďalej a potom budúci rok vás navštívi naša delegácia a na mieste sa budeme môcť presvedčiť, o tom, akú prácu vy tam odvádzate. Ďakujem pekne za to, že ste prišli k nám. Ďakujem. So, wir sind damit auch schon am... Dobre, tým sme sa dostali na záver nášho programu, keďže včera sme zrušili jedno hlasovanie, ako aj výmenu názorov z komisie. Tu ide o body 2021, tie sme už vybavili včera. Najbližšie zasadne nášho výboru sa uskutoční 5. 6. novembra. Ďakujem pekne tým, ktorí tu zostali do konca a želám šťastnú cestu domov.